oficiálnou diplomatickou návštevou v Turecku. Strátil som, eh, stretol som sa medzi iným s pánom Bartolomeom o situácii kresťanov v eh, krajine a dôležité je bolo pre nás, aby sme pozitívne riešili cyperskú otázku ešte pred eh, prvým 12 od, prvým, eh, od 1.7.2012, predtým ako, Turecko, ako eh, Cyprus začne predsedníctvo. Takisto eh, sme sa rozprávali o situácii žien a takisto o tom, že je treba pracovať na novej ústave. A potom informácia z Egyptu, ako všetci viete, prvé voľby sa konali v pondelok. Uh, to boli prvé demokratické voľby od toho, ako ostranili Mubaraka z vlády. Egyptiania majú právo na ovplyvňovanie poľského života svojej krajiny musia eh, spo, eh, postupovať spoločne tak, aby E, výsledky volieb odrážali vôľu egyptianov. Takže Marok, a takisto v Maroku boli minulý piatok parlamentárne voľby. Nový parlament bude mať nové práva po, po e, konštitucionálnej reforme. Ehm, Európsky parlament je pripravený do užšej spolupráce s marockým parlamentom a toto to sa samozrejme týka aj egyptského parlamentu. Je nám však ľúto, že ani do Egypta, ani do Maroka neboli pozvaní unijní pozorovatelia volie, pretože toto je taký demokratický štandard a my sme čakali, že oni sa e, rovnako zachovajú predstavitelia obidvoch týchto krajín. Nemusím e, o tom hovoriť viac. My vieme, že je ešte veľmi veľa takých citlivých bodov Eh, v Strednej Afrike a my preto veľmi sympatizujeme a očakávame um, tie výsledky volieb týchto spoločenstvách na našo, z našich uh, južných susedských krajín. Teraz oficiálne oznámenia. informuje, že zgodne s artikulom... Chcem vás informovať, že v zmysle článku 3 a paragraf 3 a 4 reglamentu um, výbor, pre, eh, výbor Júri na um, zásadnutí 21. novembra 2011 eh, zverifikovala eh, mandát, mandát poslanca Kenta Johanssona s účinnosťou k 21. oktobru 2011.